Uh, hello, colleagues, would you... Vážení kolegovia, poprosím vás, aby ste sa láskavo posadili. Začneme popoludnejšiu schôdzu. Uh, máme výmenu názor s pánom Ferhofstadtom, uh, viednovačom parlamentu v otázke Brexitu. Je to aj pán Almar Brok, šéf riadecej skupiny v súvislosti s Brexitom náš e, výbor prejavil záujem o túto problematiku. E, prejavili sme to pri viacerých príležitostiach. Najnovšie sme mali verejné vypočutie dôsledkov e, vystúpenia Európskej únie na životné prostredie, verejné zdravie a potravinovú bezpečnosť. A samozrejme počas vypočutie e, jasne odznelo, že vystúpenie e, Spojeného kráľovstva z únie môže výrazne ovplyvniť oblasti, ktoré spadajú pod mandát nášho výboru. E, položili sa viaceré otázky, viedrili sa aj znepokojenia počas tohto vypočutia a dohodla sa, so, že budeme to tlmočiť našim viednovačom. Preto som zaslala list pánovi Barnierovi, Práve preto sme pozvali pána Verhofštáta, pána Broka, pána Galtieriego, aby sa zúčastnili na dnešnej schôdzi. Takže bez toho, aby sme to e, s tým otelali, najprv pán Verhofstadt, poprosíme e, ho, aby nás stručne oboznámil s pokrokom v rokovaniach a aby nám načrtol nasledujúce kroky. Máte slovo, pán Verhofstadt. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička, v prvom rade. Ďakujem výboru Envy za toto pozvanie, e, aby som spolu Elmarom e, mohol sem prísť, zúčastniť sa vašej schôdze. Ďakujeme e, pani predsedničke výboru a celému výboru za vaše námety, ktoré sme dostali v riadecej skupiny pre Brexit. To bolo mimoriadne dôležité a užitočné pri schváľovaní troch uznesení Doteraz sme schválili tri kľúčové uznesenie v tomto parlamente. Ak dovolíte, Pani predsednička, rozdelím svoje vystúpenie na dve časti. V prvej časti budem hovoriť najmä o všeobecnom prístupe k Brexitu v našej riadecej skupine. Poviem o, o práci, ktorú plánujeme na nasledujúce niekoľko mesiacov. A v druhej časti, ak dovolíte, spomeniem konkrétne e, e, záležitosti, ktoré spadajú pod e, pôsobnosť výboru ENVY. Takisto položím vám 5 kľúčové 5 kľúčových otázok, na ktoré by sme mali zodpovedať v ďalších etapách rokovaní v otázkach, ktoré sú relevantné pre váš výbor. Najsamprv, pokiaľ ide o všeobecný prístup, ako viete, Schválili sme 13. E, decembra e, uznesenie. E, Rada schválila spoločnú správu dohodnutú medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ, v ktorej sa konštatuje značný pokrok v troch dôležitých otázkach práva občanov, finančné vyrovnanie a záležitosť Írska Spolu Rada a parlament dospeli k názoru, že sa e, podarilo dosiahnuť dostatočný pokrok. To však neznamená, že všetky problémy sú vyriešené. Dostatočný pokrok znamená iba to, že je dostatočný. Nie je to, že všetky zvyšné e, e, záležitosti sa vyriešili. A nepochybne sa to týka, okrem iného, aj tohto spisu. Zatiaľ, čo sa podarilo dosiahnuť významný pokrok, e, aj v otázky práv občanov sú tu e, viaceré e, záležitosti Líbe, Júri a Employ. Títo výbory zorganizovali vypočutie ohľadom konkrétneho postupu britských úradov a títo postupy, ktoré sa týkajú občanských práv, sa dostanú do dohody o Brexite s tým, aby sme zistili, že tento postup bude e, e, priateľný pre občanov, keď verejné e, úrady hovoria, že postup bude jednoduchý, nie som o tom presvedčený. Zvyčajne sa to stane opačným spôsobom. A keďže občan je prvým obhajcom práv občanov, musíme to urobiť správne. E, akú máme prácu do budúcnosti. Sú tu tri veci, tri kľúčové výzvy, tri e, e, e smery činnosti v parlamente. Prvé, musíme sformalizovať e, správu o dosiahnutom kroku, zapracovať ju do dohody o Brexite, do oficiálneho znenia práva občanov, finančné vyrovnania a írsky problém. Samozrejme, to nie sú iba tri body, to sú kľúčové body, sú tam aj niektoré doplňujúce veci, ktoré treba riešiť. Druhý smer činnosti sa týka dohody, ktorá sa má uzavrieť do marca o prechodnom období. Potrebujeme mať prechodné obdobie. Ako to bude fungovať? Aký sa vytvorí systém? O tom sa musíme dohodnúť ešte e, e, pred marcom a všetci musia e, súhlasiť s prístupom rady v tejto veci. A tretí smer, tretí prvok, ktorý potrebujeme urobiť, e, e, e, je dohoda alebo rokovanie o dohode, ktoré sa rozbehne od marca ohľadom budúcich vzťahov. To musí vyústiť do politického vyhlásenia a to bude či už osobitný dokument alebo nejaká príloha. Parlament sa domňoval, že bolo by najlepšie, aby to bolo formou prílohy k dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva. Čiže bude samotná dohoda s tromi kľúčovými otázkami práva občanov Írsko a finančné vyrovnanie a bude tam e, ešte dohoda o prechodnom období, ktorá bude súčasťou dohody e, o vystúpení Británie podľa článku 50. To bude prílohou pravdepodobne Takže pôjde o politické vyhlásenie o budúcich vzťahoch medzi Úniou a Spojených kráľovstvom. To musíme stihnúť do marca 2018 z politického hľadiska, to znamená zajtra je neskoro. Musíme e, e, to stihnúť e, do 9 mesiacov. V tomto období sa narodí dieťa, ale neviem, či to stihneme, teda 9 až 10 mesiacov. Ako budeme organizovať činnosť Európskeho parlamentu? Pokiaľ ide o prvý smer, dohoda o vystúpení už som naznačil, že pôjde o zapracovanie správy o dosiahnutom kroku do samotnej dohody a tu parlament bude venovať osobitnú pozornosť e, konkrétnemu postupu, ktorý sa uplatní vo vzťahu k právam občanov. Tento postup je pre nás kľúčový musíme e, dať za ruky britským občanom v Únii a e, e, občanom Únii v Británii, aby mali rovnaké postupy. Ak sa uplatne postup, ktorý im bude nanúcovať získanie tohto statusu, ak tento postup bude tak komplikovaný, že to sa premení na nočnú moru, to nemá význam. To znamená, že parlamentu záleží na tom, aby postup bol spontánny, automatický, bez akékoľvek e, e, administratívnej záťaže pre občanov únie. To je to hlavné. E, druhý smer činnosti sa venuje prechodnom období. 29. januára Všeobecná rada schváli usmernenie pre rokovanie z Británii o prechodnom období. sa skupina pre Brexit sa vyjadrila pozitívne smerom k Rade pre všeobecné záležitosti ohľadom tohto usmernenia. Títo usmernenia v zásade hovoria nasledovné že toto prechodné obdobie môže byť iba pokračovaním uplatnenia existujúcej situácii, aký komunitér, čiže žiadne zmeny, žiadne vyberanie e, čerešniček na torte. Čiže bude sa nám páčiť e, e, e colná nie je však e, jednotný trh, alebo e, vo vnútri jednotného trhu. Chceme, aby sme mali voľný pohyb e, tovarov, služieb a kapitálu, nie však ľudí. Čiže toto prechodné obdobie bude jednoducho pokračovaním členstva bez členstva Británie, e, účasti Británie na celom AKI s jednou, e, s, jedným, s jednou výnimkou. Čiže z, E, zastúpením Británie v jednotlivých orgánoch. Čiže Británia už nebude zastúpená v parlamente, v komisii, v Európskom súdnom dvore, e, v dvore auditorov a v Európskej komisii. Čiže pôjde o členstvo bez zastúpenia, tak by som to sformuloval. To sa týka prechodného obdobia e, všetky smery politiky budú pokračovať, legislatíva bude platiť E, bude pokračovať kontrola Európskeho súdneho dvora, avšak Británia nebude zastúpená, Spojené kráľovstvo nebude zastúpené v politických orgánoch, ktoré riadia Európsku úniu počas prechodného obdobia. A ďalšia dôležitá vec e, v tomto usmernení sa týka toho, že nový systém pre občanov únie v Británii sa uplatní až po ukončení prechodného obdobia čo je normálne, čiže nový systém práv občanov, e, všetky tieto veci aj postupy sa uplatňa po ukončení prechodného obdobia. Počas prechodného obdobia bude stále platiť bežný stav, aký komunitér. A to je ten tretí prvok. E, a potom, keď sa skončí e, prechodné obdobie, sa navrhuje, aby sa prechodné obdobie začalo v decembri 2020. Parlament v prvom uznesení bol e, otvorenejší v tejto veci a naznačil, že maximálne, obdobie, prechodne, maximálne trvanie prechodného obdobia bude 3 roky. Čiže hovoríme vyjednávateľom, vyjednavačom, môžeme súhlasiť s vašimi predstavami, aby prechodné obdobie sa začalo v decembri 2020, ale tu by sme uvítali určitú flexibilitu E, považujeme to za e, potrebné e, v týchto rokovaniach. A tretí smer činnosti parlamentu v nasledujúcich mesiacoch bude spočúvať, aby sme sformulovali uznesenie, ktoré predložíme v plene v marci. Uznesenie o tom, ako Európsky parlament e, vidí budúcnosť vzťahov medzi Spojeným kráľovstvom a Úniou. A to je mimoriadne e, nevyhnutné, aby váš výbor poskytol nám určité námety, pokiaľ ide ide o environmentálne normy, bezpečnosť potravín, všetko, čo sa e, týka práva moci výboru NV. Pôjde o rozsiahle uznesenie. Tam nebude iba zo pár odsekov. Tam bude asi 60 odsekov. Bude to spoločné uznesenie Európskeho parlamentu, v ktorom sa vydrime eh, ohľadom budúcich vzťahov. Eh, už sme naznačili, že musí ísť o asociačnú dohodu eh, podľa článku 127 a v jednotlivých kapitolách načrtneme naše vnímanie obchodných vzťahov E, e, e, spolupráce, spolupráce otázky vnútornej bezpečnosti alebo vonkajšej bezpečnosti. To sú všetky štyri piliere tej dohody, ktorú musíme dosiahnuť. Aby sme to pripravili, pani predsednička, v súčasnosti organizujeme dnes, aj e, e, dva, pred dvomi dňami sme mali niekoľko seminárov za zatvorenými dverami s Európskou komisiou. Komisia e, to robí aj s pracovnou skupinou Rady pre Brexit a s riadicou skupinou pre Brexit v parlamente. Je tu sedem tém spolu štyri seminári za zatvorenými dverami. Diskutujeme s komisiou a s riadiacou skupinou pre Brexit. Tu sú pozvaní nie len členovia riadiacej skupiny, ale aj predsedovia výborov, ako aj koordinátori tých skupín, ktoré sú zastúpené e, v riadiacej skupine pre Brexit. A tu sa schválili uznesenie parlamentu. Jedna zo siedmých tém, o ktorých diskutujeme a ktoré pripravujeme, počas týchto seminárov in camera. E, jedna téma má osobitný význam pre výbor Envy a pozveme vás e, na tieto rokovanie. Pôjde o rovnaké podmienky e, najmä týka sa to enver- environmentálnych noriem verejnej, e, verejného zdravia, bezpečnosti potravín, toho, čo bude platiť v budúcnosti. E, Takže e, dostanete toto pozvanie a na základe výsledkov týchto seminárov pripravíme e, znenie pre e, riadiacu skupinu pre Brexit a tú časť, ktorá sa týka vašich tém, zašleme vám a budete môcť prediskutovať, či to naplňa vaše očakávania a stanoviska výboru, pokiaľ ide o túto časť budúceho uznesenia. A teraz posledná poznámka. Aké konkrétne eh, záležitosti budú obsiahnuté? Zrejme eh, sa snažím eh, predrať otvorenými dverami. Týka sa to životného prostredia, klimatických zmien, bezpečnosti potravín. Potravín to nielen, že sú veľmi dôležité E, e, problémy, ale sú to záležitosti, ktoré nie sú z geografického hľadiska slepé. E, tu musíme konštatovať, že hranice neplnia si svoju úlohu, pretože politické hranice alebo právna pôsobnosť v tomto smere nie sú až také dôležité. A ďalšia poznámka 2000 e, legislatívnych aktov únie v súčasnosti platia v oblasti životného prostredia, klimatických zmien, verejného zdravia, bezpečnosti potravín a platia rovnaké miery e, vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu. A je jasné, že Brexit výrazne e, ovplyvní tieto záležitosti. A je jasné, že všetkých 2000 e, e, legislatívnych aktov e, únie obsahujú určité záruky a nemôžu zmiznúť zo dňa na deň po Brexite a že budú potrebné prechodné opatrenia. Samozrejme, do značnej miery e, e, sa to vyrieši počas prechodného obdobia, pretože po vystúpení e, Británie v roku 2019 až do roku 2021 bude platiť prechodné obdobie, počas ktorého naďalej budú platiť 2000 legislatívnych aktov. Takže v tomto smere sa nič nezmení. Avšak neskôr budeme musieť definovať zadefinovať asociačnú dohodu na základe článku 127 a ak dovolíte, už budem e, e, e, končiť svoje vystúpenie, pani Valian. Podľa mňa treba tu zodpovedať 5 kľúčových otázok. Vy ich musíte tiež zodpovedať. Spoločne musíme ich zodpovedať v našom uznesení z marca tohto roku. Prvá vec, ako zabezpečiť, aby Spojené kráľovstvo zachovalo rovnaké normy v oblasti bezpečnosti potravín a životného prostredia, ako aj únie. To je veľmi dôležité z hľadiska budúcich obchodných vzťahov. Ako to zabezpečíme? Ako to zaistíme? Po druhé, ako zaručíme, že sa rozhodnutie Spojeného kráľovstva ako tretieho štátu v otázke environmentálnej politiky neovplyvňa negatívne zvyšok Európy. Podľa môjho názoru to je tá druhá poistka, to je ten druhý mechanizmus, ktorý treba prediskutovať. Pretože e, potom, ako e, Británia vystupí, to bude stále tretím štátom počas prechodného obdobia. E, povieme, že tu stále platia rovnaké podmienky, ale ako to zabezpečiť po úplnom vystúpení, to je otázka. Tretia vec, ktorú musí riešiť váš výbor, podľa mňa, a poradiť nám, čo s tým, ako zabezpečiť e, e, promptný e, prístup pre bezpečné lieky pre ľudí, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve a v budúcej Unii 27 lebo Británia bude e, už mimo pôsobnosti Európskej e, agentúry pre lieky. Štvrtá otázka, ktorú by som chcel nastoliť pred vami a dúfam, že výbor bude o tom premyšľať. E, pre, túto, pre toto uznesenie, ako riešiť e, záležitosť vzájomného e, uznávania štúdií odborných kvalifikácií, keď e, budeme hovoriť o ľudiach posobecích v zdravotníctve to je konkrétny dôležitý príklad toho, čomu budeme čeliť. A napokon ako zabezpečiť vý, výmenu dôležitých e, vedomostí, informácií, napríklad e, e, v oblasti bezpečnosti liekov. Napríklad máme nejaké dôležité informácie, ktoré by bolo treba poskytnúť Británie a opačne. A napríklad bezpečnosť potravín. Niečo sa môže stať. Pochádzam z krajiny, kde došlo ku zmene vlády E, v súvislosti e, so škandálom s e, bezpečnosťou potravín a ako to budem riešiť v budúcnosti. Pán Stas, netreba sa smeť. Veľmi dobre viete, o čom hovorí. To umožnilo vašej strane dostať sa do vlády. To sú podľa mňa tie 5 kľúčových otázok a zda sú aj ďalšie, ale tie považujem za kľúčové. Musíme ich zodpovedať v uznesení. A to nie je tak, že pripravíme to stranovú správu. Jednoducho povieme, že tak si to myslíme, tak by to malo fungovať. A potom e, e, e, v našej radičnej skupine našou úlohu, úlohu Elmara Broka, bude ovplyvňovať tie stretnutia, kde sa rokuje o usmereniach rady. Aby sa to vyvíjalo práve týmto smerom. Som veľmi rád, že ste ma sem pozvali aby som si e, vypočul možno, že nie tak vaše pripomienky, ale skôr odporúčanie e, e, v týchto otázkach. Veľmi pekne ďakujem, pán Ferhofstadt. Myslím si, že tu už odznieli viaceré veci, na ktoré upriamim pozornosť. Niektoré z nich sa už prediskutovali vo výbore a predpokladám, že kolegovia prejavia značný záujem. Ešte predtým, ako doznam slovo e, kolegom, e, chcel by som požiadať pána Broka, aby sa podelil svojimi úvahami na túto tému. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som povedať niekoľko vecí, aby som doplnil to, čo povedal pán stát, lebo podľa mňa je dobré, že sme zatiaľ ešte nemali nejaké zásadné problémy, ktoré sa týkajú Brexitu, ale to možno príde. Zatiaľ sme mali veľmi dobrú kolegiálnu spoluprácu a malo kedy je vidno, aké blízke boli takéto otázky v parlamente. Prepačte, mohli by ste hovoriť trošku hlasnejšie a do e, mikrofónu, lebo no, ťažko ma rozumieť. Dobre, ja e, urobím, čo je v mojich silách. Druhá vec je, že ako správne Guy povedal, že tam máme 60 bodov, e, dva body pre každý výbor. Nesmieme mať nesprávne očakávania keď e, každý výbor bude mať e, celú stranu, tak potom sa dostaneme do problémov. Bolo by dobre, keby ste sa zamerali na tie všeobecné a dôležité otázky a nie na podrobnosti. By sme vedeli, ktorým smerom sa uberá. Pokiaľ ide o prechodné obdobie, ak sa to robí takým spôsobom, ako ho zadefinujeme, tak potom by sme nemali mať nejaké problémy. Všetky aký komunitér treba uplatňovať. No a potom zmenu, e, zmeny, ktoré sa urobili v priebehu rokov platnosti, aký komunitár e, treba tiež uplatňovať. A to nebude hlavný problém, ale otázka, ktorú máme, sa týka budúcnosti a vy ste spomenuli jednu časť e, vo svojom dokumente. My, pokiaľ ide o Írsko, tak bude tam e, regulačná podobnosť medzi Írskom a Severným Írskom a musíme e, sa na to pozrieť, e, kde sa to bude dotýkať otázok životného prostredia a potravinovej bezpečnosti. Sú tam praktické problémy, princípy sa dohodli a myslím si, že sa musíte na to pozrieť z pohľadu svojich skúseností. Pokiaľ ide o ďalšiu dohodu, znamená to, že to bude dohoda s treťou krajinou. Nepôjde o ďalší vývoj súčasnej situácie. Je to nová dohoda s treťou krajinou. A to znamená, že treba začať rokovať od samotného začiatku, tak ako to robíme e, pri obchodných rokovaniach napríklad e, s Kanadou. Mali by sme si byť toho vedomí a musíme si dávať pozor, ako to naformulujeme. normy musia byť na taký úrovni, ako potrebujeme. Tu musíme byť naozaj veľmi opatrní. Treba to urobiť a musíme si dávať pozor, aby sa to nerobilo takým spôsobom, aby úloha Európskeho parlamentu ako legislatívneho orgánu bola eh, prekonaná eh, inými eh, orgánmi alebo inštitúciami, ako sa to stáva pri obchodných dohodách. Napríklad e, členstvo e, Tormakene, tam nechceme mať e, norské riešenie, pretože by sme museli zobrať do úvahy všetku legislatívu, museli by sme platiť a museli by sme tiež, museli by si tiež plniť úloha štyroch slobod a to nechcú urobiť. Potom tu máme výskum, Erasmus, bezpečnosť a tak ďalej. A toho by sme si mali byť vedomi a myslím si, že tu sme to akceptovali. Keď si zoberieme napríklad vnútorný trh, jednou zo zaujímavých častí bude dohoda o rybolove. 93 britských rybárov hlasovali za Brexit ale teraz eh, chcú mať väčší podiel na trhu Európskej únie. Doteraz 65 vývozov išlo do Európskej únie. Ja som im povedal, že tie dve čísla, 93 a 65, eh, nejak sa eh, nedajú dať dohromady, nedajú sa spáriť, takže spárovať, takže tu si treba dávať pozor. Je tu rybolov, miesta rybolovu, kvóty, to sú otázky, ktoré by nemal riešiť iba výbor pre rybolov, ale aj výbor pre životné prostredie. Potom sú to mnohé ďalšie otázky, ktoré sú klasické pri dohodách o voľnom obchode. Našiel som niečo veľmi zaujímavé e, v vašom dokumente o verejnom zdraví a o e, farmaceutických výrobkoch. Tu sa píše, že niektoré e, lekárske výrobky sú uvoľnené e, z Spojeného kráľovstva. To je výsledok, ku ktorému dospelo Spojené kráľstvo alebo e, lekárska agentúra. Ide o výrobky, lekárske výrobky. E, vyšetrovanie sa robí preto, že tie agentúry sú do toho tiež zapojené. A zostane to na 70%? pretože agentúra už tam nehrá úlohu, ale je to preto, že agentúra je v Londýne, to mi nie je jasné. Mali by sme sa na to pozrieť. Neviem si predstaviť, že 70 vývoja farmaceutických výrobkov v Európe e, prebieha v Spojenom kráľovstve. neviem, či a do akej miery sú do toho zapojené aj iné krajiny, takže by bolo naozaj veľmi e, zaujímavé znova overiť tieto čísla. No nie, treba sa na to pozrieť, treba si ich skontrolovať a objasniť. Ja neviem, ako to je naozaj, ale odhadujem, že tam bol asi nejaký problém pri chápaní tejto otázky a musíme si niečo urobiť. A myslím si, že v tejto otázke farmaceutických výrobkov musíme e, uplatňovať rovnaké pravidlá ako pre tretie krajiny. A e, tretie krajiny treba pri rokovaniach skontrolovať tak, aby boli splnené a kontrolované naše normy. No a posledný bod, keďže tu máme obrovské vzťahy, e, otázka potrebnej bezpečnosti a farmaceutických výrobkov by nemala poškodzovať politiku tak, aby e, sa všetko rozpadlo. Mohlo by to znamenať, že Spojené kráľstvo e, tejto otázke dostane otvorené dvere na európsky trh bez toho, aby e, platilo príspevok do vnútorného trhu. Ak podľa výrobkov alebo podľa vetev a vo finančnom sektore budú ešte viac uplatňovať tento argument a budú tvrdiť, že všetko by malo ostať tak, ako je. Potom sa dostaneme do situácie, že prakticky Spojené kráľovstvo bude mať vstup na vnútorný trh ako akýkoľvek člen Európskej únie bez toho, aby platil e, príspevky do Európskej únie, či už je to e, z dôvodu solidarity alebo do štrukturálnych fondov e, pre Eh, Európsky súdny dvor a, a tak ďalej. Eh, myslím si, že by sme tiež mali mať eh, zodpovedané aj tieto otázky. Nesmieme zabúdať na jednu vec. Máme usmernenia a krajina, ktorá opustí Európsku úniu, nemôže mať podobné výhody ako krajina, ktorá zostane v Európskej únii a prevezme na seba všetky e, povinnosti členského štátu. Ak nesplníme, nedodržíme túto vetu, tak sa dostaneme do problémov, pretože e, vydáme tým signál, že môžeme odísť z Európskej únie, e, nebudeme platiť žiadne peniaze, nebudeme dodržiavať žiadne pravidlá ale bude mať rovnaké výhody ako všetci ostatní. Nie, tu musíme byť veľmi opatrní. Jednoducho budeme považovať Spojené kráľovstvo za tretiu krajinu od e, začiatku a nie je to otázka toho, že by sa automaticky dalo všetko prevziať a získať vstup všade e, bez splnenia povinností. A obávam sa, že keď pôjdeme sektor za sektorom a keď sa dostaneme do sektoru, kde sa to bude zdať, že tam je to jednoduché, môžeme nechať otvorené dvere, tak nakoniec sa dostaneme naozaj do veľkých problémov. Ale musíme sa na to pozrieť. Naozaj nemôžu tu byť nejaké výhody za vystúpenie z Európskej únie. Bude to totiž to trest pre tie členské štáty, ktoré si budú plniť povinnosti. A to mi e, pripadalo ako červená čiara, tu vaša príloha. Pretože táto príloha by mohla viesť takýmto nedorozumeniem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Vypočuli sme si vás jasne a hlasno. A môže sa stať, že v niektorých sektoroch, ako je zdravotníctvo, to bude trošku zložitejšie, ale kolegovia sa k tomu môžu e, vyjadriť. Mám tu niekoľkých rečníkov, začnem koordinátormi a samozrejme prvý je pán Líze. 2,5 minúty. To bude pravidlo, pretože máme obmedzený čas. Peter. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, ďakujem veľmi pekne, pán Verhofstadt a pán e, Brok. Myslím si, že všeobecná línia, ktorú obaja e, predstavili, e, je v súlade s tým, čo robíme v našom výbore. Potom pokiaľ ide o tú prechodnú dohodu, myslím si, že je mimoriadne dôležité počiarknúť, že tu nesmie byť nejaká úľava z aký e, komunatér, či už ide o e, zdravie, životné prostredie a e, potravinovú bezpečnosť a súhlasím s tým, čo povedal pán Verhofstadt, že to, čo tu nakoniec stane, môže byť aj niečo dobré, keď budeme mať prechodnú dohodu, možno ľudia naozaj dostanú rozum. a možno pochopia, že Brexit bol predsa len zlý nápad. Mám dve konkrétne otázky, ktoré sa týkajú životného prostredia. Ehm, stretol som sa s chemickým priemyslom v Nemecku a povedali mi, že najdôležitejší bod je, aby, REACH, aby dohoda Rich zostala, aby Spojené Eh, uplatňovalo eh, dohodu REACH, to by sme si neboli pomysleli pred niekoľkými rokmi, ale pre chemický priemysel to platí, malo by to platiť aj pre chemický priemysel Spojeného kráľstva. A po druhé, eh, Michael Gove, minister pre životné prostredie Spojeného kráľstva, nechce teraz menej ochrany životného prostredia, ale viac. Mám podozrenie, že tu ide len o to, aby našiel argumenty pre Brexit a že to tak nezostane natrvalo a veľmi rád by som si vypočul názory oboch kolegov. No a potom pokiaľ ide o tému e, zdravotníctva, tých 70%, s tým nemôžem celkom súhlasiť, neverím tomu celkom. E, priemysel, pacienti, e, lekári, dokonca aj britská vláda, všetci hovoria, že by v oblasti zdravotníctva chceli nechať tak, ako to je. Poprvé mali by sme hovoriť o tom, čo nám predložia Briti. E, prídu na stretnutie a povedia, že chcú, aby všetko zostalo tak, ako je. Minister musí povedať, že on to chce. E, oni hlasovali za Brexit a preto musia teraz e, nad tým porozmýšľať, ako by to naozaj malo byť. Treba rokovať o tom, to je aspoň podľa mňa, tak ako by to malo byť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A teraz pán e, Das za SAD. Áno, ďakujem veľmi pekne, iba e, veľmi rýchlo. Keď hovoríte o Svenom kráľovstve ako o tretej krajine, áno, tak to veľmi boli. A musím povinne e, povedať, viete to veľmi dobre, že veľmi veľa ľudí v mojej krajine boje proti tomu. Ale okrem toho, všetko ostatné sa naozaj deje. Vy ste hovorili, naznačili mnohé veci, ktoré sa dejú iba veľmi e, rýchlo. Musím povedať, že je dôležité, aby status quo zostal taký, ako je. E, jednoducho, pretože potrebujeme istotu, ale po druhé, e, firmy často hovoria o tom, že nechcú dve zmeny, chcú iba jednu zmenu, takže to, čo hovoríte, naozaj dáva zmysel. Ale nehovorím teraz o tom, že by to malo nejaké politické pozadie. No a potom environmentálne normy. Mnohí ľudia tvrdia, že Brexit je príležitý príležitosť e, dostať sa až na dno, e, jednoducho zrušiť všetky ochrany, ktoré máme. Toto je e, ambícia mnohých ktorí to verejne povedali. Bude to jasné v uznesení, že v každej zmluve, každej dohode o voľnom obchode, vyzerá akokoľvek, bude zmienka o existujúcich environmentálnych zákonoch a o tom, že musia zostať na tej úrovni, ako sú pretože v spoločenstve sme mali akési minimum a potom členské štáty mohli budovať nad rámec tohto minima. No a po druhé, by som chcel hovoriť o uplatňovaní e, tejto ochrany, pretože a, a uplatňovaní toho, e, čo sa bude diať, pretože napríklad, keď Spojené kráľstvo odíde e, z Súdneho dvora Európskej únie, tak e, občania e, sa nebudú môcť obrácať na tento súd. Eh, ako to robili v minulosti. Ako, čo môžeme urobiť, aby sme eh, uplatnili správneho hľadiska eh, to, čo hovoríme, že by malo platiť a po tretie prístup k liekom musí byť súčasťou dohody, pretože dodávky liekom musia byť zabezpečné. Musíme dohodnúť smernice a dohody, ktoré budú vyžadovať uplatňovanie istej kvality liekov. Pán Brok to spomenul, ale keď budeme mať vyslovený záväzok eh, v uznesení, tak by to bolo naozaj veľmi dobre. Ďakujem. You know, uh, Ďakujem. A teraz pani Gerling. Ďakujem veľmi pekne. Moja otázka bola dosť eh, podobná. Chcela som eh, pochopiť, a aký e, bude budúci vzťah e, s Veľkou Britániou v oblasti e, dodržiavania ochrany životného prostredia, pretože to bude to minimum, ktoré bude musieť platiť pre jednotný trh. A v Londýne hovoria teda aj o, prvku životného prostredia, ktorý musí byť súčasťou dohody, ale životné prostredie sa nikdy nedostáva do pobredia. Ľudia o tom hovoria, ale nikdy dostatočne, nikdy nemám e, pocit, že by životné prostredie e, sa nachádzalo v ťažisku akejkoľvek e, dohody a všetci sa budú snažiť ju oslabovať. Ale pán Brok hovoril o tom, ako sa dá o tom podrobne hovoriť? Ide asi o stanovenie princípov. Mne teda nejde o podrobnosti, ale o princíp. Po druhé, keď hovoríme o prechodnom období, nie je mi jasné, čo to vlastne znamená. Pre mňa je to, ako by išlo o rozšírenie rokovania o článku 50, pretože treba e, ešte tak strašne veľa dohodnúť počas prechodného obdobia, že uh, Ehm, mám podozrenie, že sa bude hovoriť aj o životnom prostredí. Je to naozaj prechodné obdobie, pretože eh, ide skôr o to, aby dohoda eh, získala istú formu a obávam sa, že podrobnosti nebudú k dispozícii v tom prechodnom období. A mám otázku, eh, ktorá sa týka toho, ako parlament sa bude stretávať. Ja ako uh, poslankyňa e, za Veľkú Britániu. Už nebudem chodiť na tieto stretnutia od polovice budúceho roku, ale parlament sa bude vyjadrovať tejto dohode bez britských poslancov. Mohli by ste povedať, ako e, to bude prebiehať vo vašej skupine a ako to bude fungovať počas prechodného obdobia. A myslíte si, že bude možné vypočuť si aj britské hlasy pri týchto rokovaniach? Mr. Gerbrandy. Pán Gerbrandy. Hovorím v mene skupiny ALDE. Ďakujem, ďakujem pekne páni za vašu prezentáciu. Ako Seb a Julie, keď hovoríte o nás ako o treťom štáte, pre nás, e, nám, nás to boli. Stále e, s tým bojujeme E, Smené kráľovstvo bolo členom únie viac ako 40 rokov, Prijeli sme viaceré environmentálne zákony, uzavreli sme viaceré environmentálne e, dohody. Bolo som súčasťou ľudí, ktorí to presadzovali vrátanie záväzných cieľov. Je tu aj Parížská dohoda, e, priemyselné emisie, ochrana fauny a flory, vrátanie príslušnej smernice o biotopoch vzhľadom na podstatu environmentálnych problémov bola by katastrofou, keby Británia jednoducho mm, mm, nechala tieto dohody a vyhodila svoje, mm, ponechala svoje normy zvyšku Európe. Určite to viete, pani May a e, minister pre životné prostredie prednedávno pripravili 25-ročný environmentálny plán. Vyznieva to dobre, ale práve dnes sme sa dopočuli, že e, Spojené kráľovstvo podradilo sa vôli e, v rade, pokiaľ ide o 65-percentný e, celý ukazovateľ v oblasti recyklácie. Samozrejme, parlament chcel ísť ešte ďalej E, obávame sa, že minister pre životné prostredie je pripravený sa vzdať značnej časti legislatívy na ochranu životného prostredia. Nie sme tretí štát, ktorý by mal um, zvyšovať svoje normy. Vo väčšine prípadov splňame požiadavky európskej legislatívy. Ak nie, um, uplatní sa určité sankcie. Ale um, poslaním referenda bolo to, že musíme to vrátiť pod vlastnú kontrolu a predpokladajme, nepredpokladajme, že to bude znamenať zniženie e, e, alebo zhoršenie štandardov. A ako budeme uplatňovať environmentálne normy, e, budeme musieť sa rozhodnúť v Spojenom kráľovstve potom, ako sa dostaneme spod pôsobnosti Európskeho súdneho dvoru. Ale aké budú postihy, ako e, to bude ovplyvňovať Európske únie. A to nie len v oblasti životného prostredia a liekov. Týka sa to obchody, obchodu e, e, predmetmi fauny flóry. Takže nie len e, e, samotného životného prostredia. Bola by som rada, keby do dohody o vystúpení sa dostali určité záruky, aby to bola medzinárodná zmluva, so všetkými poistkami, eh, ktoré platia všade po svete, aby sme vedeli zapracovať neprestrelené záruky. A samozrejme, prístup k liekom musí byť obojsmerný. Nezabudajme na to. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Katrin. Pán Panikin? Ďakujem veľmi pekne za možnosť eh, položiť eh, vám otázky ste našim viednavačom v Brexite, keď ma zvolili do parlamentu, ma požiadali, aby som zastupoval eh, názory svojich voličov. A teraz vy v konečnom dôsledku budete zastupovať tieto názory, eh, vrátanie názorov Európskeho parlamentu v otázke Brexitu. Podľa môjho názoru je, eh, dostali ste túto funkciu, nie je to ideálne, Mm, vzhľadom e, na e, to, že glorifikujete Spojené štáty Európy. A jedným z dôvodom, prečo mm, Británia opustila úniu, e, bol odpor voči tomu pred referendum mm, ste popísali Spojené kráľovstvo ako nešťastné, ako odíde. Takže budete sa snažiť e, urobiť z Británie e, trpaslika. E, to bude znamenať značné problémy pre Írsko, vzhľadom na to, že do značnej miery závisíme od obchodovania s Britániou. Zabudli ste aspoň na vašu myšlenku, že Spojené kráľovstvo malo by byť trpazlikom E, chceli e, ste naznačiť, e, že bude po Spojenom kráľovstve nasledujúci deň ako odídu. Povedali ste, že váš výbor poskytuje náš výbor poskytuje určité námety. O tom sme diskutovali vo výbore Agri. Hovoríme teraz na tomto výbore o našich námetoch. Hovoríme o tom, že pozveme vás a pana Barniera na tento výbor ale nás e, zaujíma štruktúra toho, ako budeme podávať svoje myšlienky. Povedali ste, že mm, e, po príprave uznesenia predložíte návrh nám na schválenie. Ak e, bolo by dobre, ak by ste nás vopred upozornili o konkrétnej štruktúre. Samozrejme, že čas nás tlačí, ale predsa len domnieva, kde sa domnievate, kde bude e, hranica medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom? Ako dopad to bude mať pre rybolov? Kam, kde budeme e, e, e, e chytať ryby teraz, keď strátime e, e Britániu, budete to robiť e, v írskych vodoch, ale v každom prípade prajeme vám veľa úspechov. Dúfame, že si poradíte so svojou prácou. Ďakujem pekne, pán Taylor. Ďakujem, pani predsednička. Áno, veľmi pekne ďakujeme za vystúpenie, za túto možnosť spomenúť zo pár vecí. E, súhlasím s názorom e, väčšiny e, predrečníkov, ale jedna vec, na ktorú sa chcem opýtať. Dostali, zaslali ste nám určité informačné materiály, hovorili ste o environmentálnom aký, a potrebe dodržovať toto aký, ale mňa prirodzene zaujímajú otázky dobrých podmienok pre e, zvierat a v týchto informačných materiáloch sa o tom nezmenujete. Napriek tomu e, je to veľmi dôležitý ukazovateľ, najmä pokiaľ ide o polnohospodárske zvieratá domáce, e, domácich miláčkov alebo laboratórne zvieratá a mnohé legislatívne akty e, spomínajú e, e, tieto otázky, to, ako to ovplyvňuje obchod a obchod musíme zabezpečiť, aby to bolo na prospech Európy. Uvedomujem si, že po Brexite, ak britská vláda sa rozhodne, že nechce uplatňovať veľmi prísne štandardy, vo vzťahu k nejakým e, e, e, sliepkam GMO alebo iným podľahospodárským zvieratám. Ak britská vláda bude chcieť oslabiť tieto normy, musíme, my v Európe musíme zabezpečiť, aby sa v uznesení konkrétne sa spomenuli dobre podmienky pro zvieratá. Budem vám vďačný za vaše myšlienky na túto tému. Ďakujem pekne, pani Ried. Dobre popoludne, pani. Na rozdiel od mnohých eh, eh, členov tohto výboru, domnievam sa, že Brexit eh, bude príležitosťou pre Britániu, aby prekvitala a že viaceré legislatívne akty mm, Spojeného kráľovstva mm, spôsobujú problémy v Británii, napríklad SPP, napríklad mnohé farmy, ktoré pestujú e, cereálie, vytlačajú e, e, ďalšie plodiny a polnospodári v, mojej, v mojom regióne prestávajú pestovať mnohé plodiny a mm, neobrávajú pôdu. Jeden známy, ktorý sa stará o včely, e, zistil, že včely e, hľadujú, pretože e, sú to obrovské role, na ktorých sa nepestuje nič okrem obilnín. Včely nemajú čím sa krmiť. Alebo kvóty v mlekárenstve. A polnospodári v Británii opúšťajú E, e, chov dobytka. E, pán Govis bude presadzovať viac pastvin s divokými kvetmi a domnievam sa, že to bude pre nás príležitosť, aby sme si s tým poradili, aby sme sa nemali zle. Samozrejme, že chceme obchodovať, chceme mať priateľské vzťahy s susednými štátmi ale chceli sme mať možnosť formulovať e, e, vlastné zákony pre seba a dúfame, že skôr či neskôr sa dohodneme. Samozrejme, nechceme, aby Únia nám diktovala, čo treba robiť e, po uplynutí desiatich rokov. Pani Melen. Ďakujem páni, že ste nás informovali o situácii v prebiehajúcich rokovaniach. V mene mojej politickej skupiny som si zaznamenala tých 5 otázok, ktoré stoja pred vami a na ktorých budete nastojiť. Prvý bod uchovanie rovnakých noriem vo Veľkej Británii ako v Európe. Áno, aby e, Ide o to, e, e, naši britskí bratelia vlastne kvôli tomu opustili Európu. Ak pán Brok e, naznačuje, čo sú Briti a ak oni chcú iné veci, ale otázka je tretie krajiny. Ak sa niekto stane tretou krajinou, tak z toho treba vyvodiť dôsledky. A ďalší bod, ktorý spomenul pán Flanagan, kde budú hranice vo Francúzsku po dohodách z Kale tisícky migrantov sú zablokovaní vo Francúzsku, dvakrát, trikrát sa prejdú po Francúzsku, prechádzajú z rôznych um, táborov, môže to trvať 14 až 16 mesiacov a potom 90 je E, vylúčených a neregulárne odchádzajú a znovu sa vracajú do kale vo veľmi zlých e, zdravotných a sanitárnych podmienkach. Je to nepriateľné. Takže naliehavé by bolo veľmi jasne vyrokovať, kde sú naše hranice a v tomto bode od vás naozaj veľa čakáme. Thank you very much. Veľmi pekne ďakujem. Pani Maginis. Ďakujem pekne pani predsedničke, ďakujem pánovi Ferhostovi a pánovi Brokovi za vystúpenie, za to, že ste jasne nastolili 5 otázok ohľadom toho, ako Problém spočíva v tom, že odpovede tieto, na tieto otázky budeme môcť až potom, ako sa dozvieme, ako sa rozhodne Spojené kráľovstvo, ale e, vzhľadom na krátky čas chcel spomenúť niektoré dôsledky z hľadiska bezpečnosti pacientov a ďalšie veci e, v súvislosti s farmaceutickými výrobkami. Ak zoberieme otázku prístupu k liekom, máme 45 miliónov e, balíčkov, ktoré Spojené kráľovstvo posiela údajne mesiac čo mesiac 75 tisíc e, opačným smerom. Čiže je to integrovaný obchod s týmito výrobkami, ktorý je spoločne organizovaný. A čo sa s tým stane? Nie som si istá, e, aby ste nám hovorili, čo podľa vás chce Spojené kráľovstvo, pretože čím viac hovorím s kolegami v Británii, E, tým viac sa dozvedám, že chcú to ponechať e, maximálne e, úzkú spoluprácu, pokiaľ ide cez hraničný pohyb kvalifikácie tu problém na Írskom ostrove. Máme skvelú zdravotnú starostlivosť cez hraničnú. Ja som venovala 3 hodiny rokovaniam s predstaviteľmi írskych asociácií Nemám čas na to, aby som o tom podrobne hovoril, ale chcel by som zdôrazniť na Marko všetkých prítomných kolegov, že skutočne budú e, skutočné problémy v oblasti bezpečnosti e, pacientov, ak sa odkloníme od súčasného systému farmaceutický priemysel vystupoval v tomto e, parlamente vo veľkých počtoch, zdôrazňoval, že potrebujú zachovať súčasný režim vrátane EMA. Chceme Norsko sa tohto všetkého zúčastňuje bez hlasovacieho práva. Takže e, musíme e, si upočiť názor Spojeného kráľovstva. Týka sa to aj ochrany životného prostredia a potravinovej bezpečnosti. Potravinová bezpečnosť e, sa dostane e, do po, popredu nášho zájmu, ak Spojené kráľovstvo bude sa snažiť uzavrieť e, dohody s tretimi štátmi, keď nebude súčasťou Európskej únie ako e, e, to zmení normy v otázke potravinovej bezpečnosti. Tragédia spočíva v tom, že snažíme sa rokovať vo vzduchu prázdne. Nemáme ani najmenšiu predstavu o tom, čo si skutočne želá Spojené kráľovstvo. Poznáme, čo potrebujeme, aby sme chránili svoje trhy a občanov. Ďakujem pekne, pán Majnen. Ďakujem, pani predsednička keď Spojené kráľovstvo e, e, vystupí zo spoločného trhu, potom e, je tu nebezpečnosť toho, že vzniknú iné normy v oblasti ochrany životného prostredia, zdravotníctva alebo bezpečnosti potravín. Ešte pred Brexitom hovorili o tom, že chcú mať nové normy, iné normy a Teresa May e, e, je v rozpore s našimi e, cieľmi v oblasti plastov. Máme veľa príkladov toho, že nebude to lepšie, ale skôr horšie ako pri iných obchodných e, e, e, dohodách, mali by sme úzko spolupracovať s regulačným výborom, ale máme 27 členov a Spojené kráľovstvo je iba jeden štát, nemôže nami všetkými, nás všetkých regulovať, skôr naopak. Spojené kráľovstvo musí sa zrejme podrobiť väčšiemu celku. Chcel by som sa venovať jednej téme, Eh, ak Spojené kráľovstvo eh, vystupí z eh, dohody Euroatom, vyvstane viacero otázok, pretože Spojené kráľovstvo má veľa jadrových materiálov, vrátanie mm, uskladnenie radioaktívnych materiálov alebo cezhraničného šírenia informácií v prípade nehôd. Ďakujem. Nie je to posledné vystúpenie. Pán Karachan z Florence. E, e, jednoznačne očakávame, že štandardy budú iné a ak sa to tak stane, nakoľko sú potom 27 členských štátov e, pripravených, že budeme môcť to posúdiť, či už ide o chemický priemysel, o stavovné materiály, alebo použitie asbestu či 27 európskych štátov sú pripravené na to, aby mohli e, kontrolovať e, vzťahy s tretím štátom. Ďakujem. Pani Cabezon Ruiz. Pani Cabezon Ruiz, ďakujem pani predsednička. Ja chápem, že to vyvoláva neistotu otázka zdravia, rovnako ako iné v súvislosti s Brexitom ale tieto neistoty by nemali znamenať veľký problém, zásadný problém e, na základe rozhovorov, ktoré vedieme s Veľkou Britániou je, myslím si, že problém ho má skôr Veľká Británia. E, vzdialujú sa už e, istú dobu od nášho zdravotníckého modelu EÚ. To, čo isté členské štáty a isté štandardy zdieľajú, takže oni sa vzdialujú a bolo by ťažké sa dopracovať k dohode, kde by oni prijali naše štandardy. Súvisí to s viacerými otázkami, keď sa rozprávame e, s lekárenským odborným e, personálom. E, je tam, je tam skutočne vysoké percento, asi 14 miliónov E, zamestnancov, cudzincov zdravotníckého personálu a doteraz títo nedostali žiadne odborné záruky a oni si kladú otázky v tom zmysle, či sa vrátia do svojich krajín pôvodu. A v súvislosti s kvalifikáciami myslím, že by sa mali otvoriť dvere e, tomu, aby sa uznali kvalifikácie a uvidíme možno aj pohyb vo Veľkej Británii. Výskum a vývoj E, programe 2020 e, sú čistým e, príjemcom Veľká Británia aj vo výskume a vývoju. A veľká časť excelentnosti je vďaka nášmu rámcovému programu. Neviem, či 70 fondov dostávajú, ale potrebovali by sme vedieť, ako to funguje Výskum a vývoj dáva pridanú hodnotu, ktorú by sme mohli stratiť. Prístup k lekárom. My sme druhý svetový trh. Vzťahy a záujmy budú vzájomné. Myslím, že východisko musia byť štandardy EÚ pri rokovaní. My nemôžeme znižovať a strácať naše štandardy v zdravotníckom systéme a potom uvidíme, ako budú chcieť Briti rokovať. Takže menej neistoty, menej obavy a hlavne si preštudujme údaje k dispozícii, pretože myslím, že by sme ich potrebovali ešte viacej. Ďakujem. veľmi pekne, takže to bol príspevok na všetkých a teraz svej k vám, pán Brok. Pripomienky k tomu, čo ste si tu vypočuli. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som sa venovať niektorým bodom ale potom budem musieť odísť, ospravedlňujem sa, e, pretože e, musím predniesť prejav e, vo svojom volebnom obode, To je najdôležitejšie, byť blízko občanov. Do mne vám sa, ak smiem odpovedať tento raz po nemecky, že prechodné obdobie, a tu budem trošku zovšeobecňovať otázku, znamená podľa nášho chápania, že tie normy zostanú tak, ako sú. Znie to trošku nediferencovanie, ale v zásade je to tak. A potom, ak sa podarí vytvoriť dohodu, tak to bude dohoda, ktorá sa bude uh, rokovať s treťou krajinou. To je niečo nové, nebude to pokračovanie toho, čo už existovalo. Keď počúvam uh, pripomienky z Londýna a tuto v parlamente, mám pocit, že e, tí, e, ktorí sa naviac byli za Brexit, teraz tvrdia, že všetko by malo zase tak, ako je e, britské. Noviny sa niekedy čítajú ako žiadosť o členstvo Európskej únie. Samozrejme, bez povinností. Európsky súdny dvor, peniaze a slobodný pohyb. To je to, čo nechcú. A tu som tu zažil niektoré príklady e, toho, čo som teraz povedala, aspoň som to tak e, pochopil. Niektoré argumenty v oblasti farmaceutických výrobkov sa nám to snažia takto vyložiť tá istá argumentácia, ktorú my Nemci stále počúvame, je, že ako by to mohla byť dohoda s tretou krajinou, keď BMW vyváža toľko výrobkov do Spojeného kráľovstva? Nie. Je to naozaj dohoda s tretou krajinou s tretím štátom. Táto krajina sa rozhodla pre Brexit a preto musí niesť dôsledky Brexitu, pretože je to neferové voči všetkým ostatným, voči nám ostatným. To musíme jasne hneď na začiatku povedať a musíme sa snažiť nájsť konštruktívne riešenie. Musí byť ďaleko siahle riešenie. Spojené kráľovstvo odmieta šved- norské riešenie európsky hospodársky priestor a chce e, vyrokovanú dohodu. No a potom k tomu ešte plus, plus, plus toto a ešte toto do toho e, by malo vstúpiť a tak ďalej. A domnievam sa, že keď sa e, pozrieme celkovo na celý obraz, toto musíme mať na pamäti, aby sme sa nenechali odviesť z cesty pod a druhý bod. Pri rokovaní obchodnej dohode nech sme akokoľvek veľkorysí, Spojené kráľstvo škodí obidvom stranám, ale pokiaľ dodrží normy, tak to bude lepšie o tejto otázke sa hovorilo už aj keď sa rokovalo o TTIP. Ja som e, proti regulačnému výboru ktorý bude stanovať, e, ako to má vyzerať, bez toho, aby sa toho zúčastnil parlament. Akákoľvek e, dohoda musí zohľadňovať parlament ako zákonodárny zbor a nie dohadovať iba niečo medzi Bruselom a Spojeným kráľovstvom. Keď sa hovorí, že chce autonómnosť a chce sa otvoriť Európskej únie. Ešte som to zatiaľ e, nedokázal pochopiť, ako pritom chce zachovať všetky podmienky, ktoré um, malo, keď bolo členom EÚ. A dúfam, že budúci týždeň pri rokovaniach e, to pochopím, lebo zatiaľ som to ešte nepochopil. A preto sa nechcem pustiť na nesprávnu cestu, z ktorej ako víťaz e, vychádza iba jedna strana. A domnievam sa, že tie otázky, ktoré spomínal Michael Goff, keď hovoril o väčšej ochrane životného prostredia. No už čo mám k tomu povedať? Michael Goff je e, fanatický stupenec Brexitu. Vždy tvrdil, že chce ísť čo najďalej preč od tejto európskej byrokracie. A práve v tejto oblasti bolo životné prostredie vždy označované za veľkú časť tejto byrokracie. A to som teraz celkom nepochopil, keď eh, hovorí, že chce viac ochrany životného prostredia, ale keď to naozaj tak bude, keď to naozaj tak bude, tak v poriadku. Ale keď je to iba propaganda, tak eh, to nebude eh, celkom dobré. Takisto by sme mali dať jasne najavom že pokiaľ ide o kvalitu produktov, budeme musieť overiť, ako to je s produktmi Spojeného kráľovstva a budeme si musieť overovať kvalitu rovnako, ako to robíme u všetkých tretích krajín. Keď e, niekto navrhne aby sa Európska lekárska agentúra využila na to, aby sa aj e, Spojené kráľovstvo stalo členom. No už tak potom britská vláda bude musieť prispieť rovnakým finančným dielom. Je to rovnaká diskusia, ako sme mali v prípade Europolu. Tak keď sa e, vláda bude chcieť zúčastniť, tak musia zaplatiť svoj finančný príspevok a potom sa môžeme porozprávať. Inak to nemôže fungovať. Dnes som napríklad alebo včera e, v rozhovore e, s Norskom e, si vypočul, že v prípade Horizon alebo Erasmu, že to HDP musí sa podielať rovnakou mierou. A to treba naozaj zabezpečiť, ale keď tu budeme mať agentúru, ktorá si bude vyberať ako čerešničky iba to, kde má výhody, tak to budeme musieť zvážiť ako všeobecnú otázku. A keď hovoríme o Horizon uh, Pharmaceuticals, tak uh, tam sú aj súkromné výskumné spoločnosti, ktoré sa podielajú na istých veciach. ale jednoducho britské agentúry e, nemôžu o vlastniť tú kritickú masu a musia spolu s nami spolupracovať. Ale aby obrovské percento plynulo iba do Spojeného kráľstva, tak e, to nie. O tom musíme rokovať, pretože by to bolo mimoriadne výhodné iba pre Spojené kráľstvo. Musíme rokovať o tom, ako dospieť k rozumnému pomeru. Jedna štvrtina peňazí na výskum z Horizonu ide do Spojeného kráľovstva. A toto musíme vyriešiť nejako pri Brexite. Tento problém musíme nejako vyriešiť. A myslím si, že to sú tie trpké fakty, s ktorými sa musíme vysporiadať. Pán Flanagan Vaša politická skupina je, je členom e, riadiaceho výboru Brexitu a je do všetkého zasvetená. A nie je nič, čo by vaša politická skupina nevedela. A myslím si, že by sme mohli naozaj dobre spolupracovať, keď sa môžem opäť e, k vyjadriť otázkam, ktoré tu kladol pán e, Taylor a pýtal sa na zdravie zvierat a blaho zvierat. To je naozaj dôležité aj z dôvodu potravinovej bezpečnosti. A to opäť patrí do platných noriem, keď sa dodávajú výrobky a keď sa nedodržiavajú normy zdravia a blaha zvierat, tak potom to nebude vyhovovať požiadavkám Európskej únie. Musíme sa na, tom, na to znova pozrieť. Pán Florence aj pán Líze hovorili o overovaní noriem. Možno by sme sa mali samostatne venovať tejto téme. A, a mali by sme sa venovať aj tomu, čo znamená uplatňovanie ríču v súvislosti so Spojeným kráľstvom. Možno je to vzorový príklad, ako sa dosiahnuť dobrá spolupráca v spoločnom záujme, ale chcel by som vás eh, poprosiť, aby ste hovorili vždy medzi Spojeným kráľstvom a 27 ostatnými členskými štátmi. Hovorte o Spojenom kráľstve a Európskej únii, aby eh, nikto nezačal hovoriť o nejakom špeciálnom zaobchádzaní. To si musíme dať jasne najavo. Keď hovoríme o spolupráci, je to spolupráca medzi Spojeným kráľstvom a Európskou úniou. Pán Čulajn hovoril o Euratome. To je dôležitá téma. Tu ide aj o otázku overovania bezpečnosti. Čo to znamená? To je podľa mňa ešte nevyriešený problém s ďaleko siahlými následkami. A to by mala byť samostatná rokovacia e, kapitola, čo bude znamenať vystúpenie z Euratomu keď hovoríme o bezpečnosti, e, domnievam sa, že aj tak musíme podrobne rokovať o všetkých týchto veciach. Už teraz e, pripravujeme usmernenia pre druhú fázu. Rokovania sú prvou fázou. Do marca 2019 musí vstúpiť do platnosti zmluva o rozvode a potom e, musí začať platiť prechodné obdobie aby to hneď eh, nezačalo buchať hneď na druhý deň, ale jednoducho to musí byť prechodné obdobie, aby sa eh, znormalizovali vzťahy a tejto súvislosti, a už sa opakujem, sa musíme pozrieť na to, či od marca 2019 bude Spojené kráľstvo už treťou krajinou, tretím štátom. hoci tu už máme rokovania o prechodnom období. Takže potom už musia začať rokovania e, so Spojeným kráľovstvom ako s treťou krajinou, so všetkými dôsledkami. Aby tu nedošlo k nejakým falošným nádejam a k nedorozumeniam. A keď si smiem dovoliť povedať to nahlas, tak to súvisí aj s otázkou hranice, migrácie, pretože Briti eh, v referende eh, bojovali za to, aby európska migračná eh, politika neplatila v svojom kráľstve. Slobodný pohyb osôb z Polska bol zmiešaný s utečencami zo Sýrie a z Iraku. Ľudia si jednoducho toto doplietli. Francúzsko sa naozaj veľmi snažilo Kale. Spojené kráľovstvo, ktoré nie je v Schengene a vždy kontrolovalo vonkajšiu hranicu, tak nemusí v tomto hľade robiť nič. Francúzsko chránilo Spojené kráľovstvo a nepúšťalo ľudí do Spojeného kráľovstva. Tak e, to je obrovský problém pre e, Spojené kráľovstvo, pretože po Brexite Francúzsko to už nemusí riešiť už nebude mať túto povinnosť. Už to nebude povinnosť Európskej únie alebo Francúzska. Nech si to potom e, Spojené kráľovstvo rieši samo. Toto musia mať e, stupenci Brexitu jasne pred očami. Ďakujem veľmi pekne. A ďakujem pán Brok a teraz pán Verhofstadt. E, počúval som pána Broka, tento výbor, ako vidno, sa zaoberá úplne všetky. Dokonca aj dohodou medzi Francúzskom a Bretonskom. Elmar mám veľa raz e, pomohol a e, použil sa tu e, slovo tretia krajina a pán Dan s tým nebol spokojný a mal na to dôvod. Dôvod je veľmi jednoduchý, prečo používame to to slavné spojenie. My sme si to nezvolili, to si zvolilo Spojené kráľovstvo. Keď Spojené kráľovstvo napríklad povie áno, slobodný pohyb nie je možný, dobre, tak potom nie je ani e, riešenie, e, nie je možno ani norské riešenie, teda riešenie v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak tu nebude dohľad zo strany e, Súdneho dvora Európskej únie, tak potom riešenie Ukrajiny nie je možné. E, ukrajinské riešenie je možné, pretože tam je e, dohľad zo strany Súdneho dvora Európskej únie. E, keď Briti hovoria, že chcú urobiť vlastné obchodné dohody, tak potom celná únia nie je možná. Hovoríme o tom, pretože my sme si to nevybrali, to si vybrali oni, to sú ich červené čiary, ktoré ich vedú z plného členstva eh, k celnej únii, ktorá nie je možná, eh, k súdnemu dvoru, ktorý nie je možný a tak ďalej a tak ďalej. A teraz tu hovoríme teda o dohode s treťou krajinou. Takže to sú ich červené čiary, ktoré naznačujú, čo máme pred sebou na stole to nie je vôľa alebo voľba 27 členských štátov, ktoré hovoria, že chcú to alebo tamto. Jediná vec, ktorá sa nemôže stať, je, že e, vytvoríme e, situáciu aj v oblasti noriem pre životné prostredie. Ale to platí pre všetko. Keď hovorím o finančných službách, to zvodne bude opäť rovnaké. To znamená, že to, čo nakoniec dostaneme podkope Európsku úniu. Keď hovoríme o environmentálnych normách, sú tu zatiaľ ešte Briti. Sú v komisii, sú v rade, sú v Európskom parlamente, sú v agentúre, sú v rade expertov a spolupracujú s ostatnými 27 členmi a pripravujú dohodu. Občas je tam blokovacia menšina a Británia tam môže hrať niekedy uh, malú úlohu, niekedy kľúčovú a takto to funguje. Ale nemôžeme dovoliť, aby tento systém bol e, nahradený bilaterálnym systémom, e, kde bude mať pre každú normu, e, ktorá bude platiť 27 členských krajín Európskej únie a každú budeme prerokovať so Spojeným kráľovstvom, pretože to potom bude sigla pre všetkých, aby odišli z Európskej únie. Tak toto nemôže fungovať. Každý bude chcieť získať e, moc a autoritu. Či už pôjde o životné prostredie, zdravotné služby, čokoľvek. Budeme mať bilaterálne dohody za každý medzi EU27 a e, Spojeným kráľovstvom? Nie, to nemôžeme dovoliť. Ani v oblasti finančných služieb, ani environmentálnych noriem, jednoducho v nejakom sektore Európskej únie. A to preto, že to podkopáva úniu a vytvára to nový systém, v ktorom je krajina súčasťou 28 a tí, ktorí odídu, zrazu získajú istú pravomoc vyrokovať si samostatné dohody s 27 v každej oblasti. Lenže ide o to, že v Európskej únii všetko ostane nezmenené a celistve. Budeme mať konzultácie so Spojeným kráľovstvom e, v prechodnom období. Bude arbitrážny systém so Spojeným kráľovstvom e, pri budúcich vzťahoch. Ak tam budú nejaké spory, ale nikdy nepodkopeme autonómiu 27 zvyšných členov e, pri rokovaní a uplatňovaní týchto noriem. Arbitráž, budúce rokovania, áno, to bude možné. Ale nie autonómia 27 členských štátov, aby rozhodovali o týchto záležitostiach a žiadať od e, nášho partnera, ktorý bude Spojené kráľstvo, aby uplatňoval to, čo sa dohodne. Nemôže to byť outsourcing našej autonómie 27 členských štátov vrátane parlamentu e, novému typu britskej autonómie, novému typu orgánu e, Spojeného kráľovstva. To sa nestane. A hovorím to preto, že to je ten istý problém, pretože všade to počúva, aj Elmar Brock to všade počuje, že chceme všetko nechať tak, ako to je. Nie, takto to nemôže byť. To nie je možné. A nemôžeme to použiť Nemôžeme využiť celú túto rozpravu na to, aby sme bagatelizovali právomoc a autonómiu Európskej únie. Po druhé, nedovolíme zníženie noriem Európskej únie. Nie, toto bude e, tá čiara, e, zostane to na tej istej úrovni, ako to je. A jednoducho si povieme, že nikdy nepôjdeme pod tú čiaru, ktorú máme stanovenú, nepôjdeme pod normy, ktoré máme stanovené. A Jednoducho toto nemôže byť chápané ako e, preteky, kto sa dostane najrychlejšie úplne dolu. A samozrejme, to sa týka aj pracovnoprávnych e, vzťahov, ale to nie je záležitosť pre tento výbor. No a po tretie, ako to uplatňovať? Budeme mať špecifický systém, to je jasné. Máme to v každej dohode. S každou tretiou krajinou. Máme špecifický systém arbitráže, ale keď ide o výklad e, práva únie, tak to nebude arbitráž, to bude súdny dvor Európskej únie. Keď pôjde o výklad práva únie, bude to iba súdny dvor Európskej únie, ktorý bude mať právomoc e, robiť tak. A to bude závisieť od arbitráže. Arbitráž môže nastúpiť v istej chvíli, ale keď pôjde o výklad e, európskeho práva, tak E, to bude treba vždy poslať na Súdny dvor Európskej únie. Pretože inak sa dostaneme mimo aký, mimo štruktúry Európskej únie. Uh, No a potom, pokiaľ ide o to prechodné obdobie, prechodné obdobie je súčasťou odchodu. Nie je to nič samostatné. Bude to súčasťou odchodu v rámci článku 50. To je jeden z tých dôvodov, prečo toto prechodné obdobie nemôže trvať napríklad 10 rokov, lebo to už nebude prechodné obdobie a nemôže sa to stať súčasťou odchodu. Môže sa to stať iba súčasťou odchodu vtedy, keď tento odchod je obmedzený v čase. A to je dôvod, prečo e, pán Barnier e, hovorí, že do roku 2020 a my hovoríme možno o trošku dlhšie, maximálne 3 roky. Bude to súčasťou odchodu. Čiže potom ako parlament dostane v oktobri e, e, tohto roku jeden zo závrh. Bude to e, ohľadom výstupu podľa článku 50 vrátanie prechodného obdobia a pravdepodobne tam bude aj príloha vo forme politického vyhlásenia o budúcich vzťahoch. Ehm, a teraz e, rýchlejšie prejdem niektoré ďalšie poznámky, ktoré to odzneli. Myslím si, že je absolútne jasné, že treba hľadať riešenia. V oblasti výskumu máme určité e, e, riešenia v prípade euroatomu. Vieme, ako to funguje s tretimi štátmi. Máme rovnaké šablóny, aby sme ich použili aj v prípade Británie. A posledná poznámka na Margo pana Farenegana povedali ste, že ste e, dobrý, e, alebo nie ste dobrý vyjednávač, alebo ste federalista. Aj Schumann bol federalista, Gaspari bol federalista, dokonca aj Churchill podľa mňa bol e, federalista, keď bol Brit. Takže som v dobrej spoločnosti, nevidím to ako problém. Niektoré štáty som ako som povedal, že e, v budúcnosti niektoré štáty budú trpazlíkmi. Všetky strany v Európe sú trpazlíci a dá sa tomu vyhnúť jedine e, vo forme EÚ. Všetci sme mm, e, trpazli si. niektorí si to uvedomujú, niektorí na teraz to nevedia, ale veľmi rýchlo sa o tom dozvedia. Taká je realita podľa mňa. Domnievam sa, že je veľmi dôležité, aby sme podľa možnosti, teda pani predsednička, aby sme dostali odpovede na 5 otázok, ktoré som nastolil. Možno, že e, vaši spolupracovníci by ich e, vedeli posunúť všetkým členom výboru je veľmi dôležité, aby sme získali vaše stanovisko. Budeme sa snažiť to zohľadniť v uznesení. A pán e, Feinegen, ja to urobím vopred. V predstihu uznesenie ešte nie je napísané. Budeme ju písať na konci februára, potom ako e, dostaneme odporúčania vášho výboru, aby sme to zapracovali do kapitole NV. Ďakujem veľmi pekne. Aj my vám veľmi pekne ďakujeme. E, pozývame e, e, vás, aby ste prišli sem opäť, aby ste nás oboznámili s ďalšími krokmi procesu Brexit. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme a dovidenia na budúce. Kolegovia, poprosím vás, aby ste e, e, si pripravili hlasovacie karty. Aby sme mohli pristúpiť k hlasovaniu, predtým e, by som chcela pozdraviť skupinu študentov, hosti pána Florenca z Univerzity Klevy E, sú prítomní dnes na schôdzi výboru spolu s profesorom Seganom. Vítajte medzi nás, medzi nami. Prvým bodom e, hlasovacieho zoznamu je známy spis o spoločnom úsilí. Budeme hlasovať elektronicky. Nech sa páči. Hlasujme, prosím. V skupine PP máme jeden hlas navyše. Tak je to dobré. Uzatváram hlasovanie. Je to Prijaté. Blahoželám. LUCF, druhé hlasovanie, hlasujeme elektronicky. Zase jeden hlas navyše v EPP. Stále jeden hlas navyše. Mohli by sme to vyriešiť, aby sme pohli dopredu? Ďakujem pekne. Uzatváram hlasovanie. Príjma sa. Blahoželám ústna otázka komisii ohľadom neochoty mm, e, podrobiť sa e, očkovaniu. E, hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie. Príjma sa. Rovnáka téma. Ústna otázka na radu odmietanie e, očkovanie. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Schválené, samozrejme. Ďalší bod návrh správy monitoring a e, reporting emisí CO2 v súvislosti s, e, s potrebou paliv e, ťažkými nákladnými vozidlami. Pozmeňte sa návrh 15. Kto je za? Proti. Overíme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. odpadáva. 94. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. 96 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 97 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 98 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 99 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 100 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 103 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 104 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 105 za, proti, zdržali sa prijaté. 106 nie, o tom nehlasujeme. 16 za, proti, zdržali sa prijaté. Tran 16 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 10 za, proti, Overíme si. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijaté. To 18, 1 18 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 119 za, proti, zdržali sa zamietnuté.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 124 za, proti, zdržali sa. Overíme si 124 elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijaté. 125 za, proti, zdržali sa prijaté. 127 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 128 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Tran 19 za, proti. Overíme si Tran 19. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa prijaté. 1 1 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté. 137 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 138 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijaté. 23 Tady 152, 153 a 23 sú identické, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 154 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 24 a tran 24 za, proti, zdržali sa prijaté. 155, tran 25 a 25, 26 za, proti, zdržali sa prijaté. 1, 5, 6 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 1, 5, 7 za, proti, zdržali sa prijaté. Yeah. Um, where 158 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 27 za, proti, zdržali sa, prijaté. 159 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 60 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 1 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 1,62 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 11 za, proti. Hovorím o kompromise, hovorí pani predsednička, prijaté. 173, 174 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 175 za, proti, zdržali sa. Overíme si. Otváram hlasovanie. Rejected. Zamietnuté. 28 za, proti, zdržali sa prijaté. 184 za, proti, zdržali sa. Overíme si 184. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijaté. 185 za, proti, zdržali sa zamietnutí 186 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 187 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 188 za, proti, zdržali sa prijaté. Tran 1 za, proti, zdržali sa. Kto je za Tran 1? Takže je to prijaté. Tran 2, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté 37 za, proti, zdržali sa zamietnuté 38 za. Overíme si 37, otvárame hlasovanie 37. Uzatváram zamietnuté. 38 za, proti zdržali sa zamietnuté 39 za, proti, zdržali sa pri, zamietnuté 41 za, proti, zdržali sa zamietnuté tran 6 za, proti, zdržali sa prijaté kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté 43 za, proti, zdržali sa zamietnuté 44 za, proti, zdržali sa zamietnuté 46 za, proti, žali sa zamietnúť 47 za, proti, žali sa zamietnuté, kompromis 3 za, proti, žali sa prijaté, štvorka za, proti, zdržali sa prijaté, 53 za, proti, Žali sa zamietnuté, 54 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 56 za, proti, zdržali sa prijaté. 5 za, proti, zdržali sa prijaté. 57 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 58 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijaté. Sedmička za, proti, zdržali sa prijaté. 63 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 64 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 65 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 66 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 67 za, proti, držali sa zamietnuté. Tran 11 za, proti, držali sa zamietnuté. 8 za, proti, držali sa. Overíme si osmičku. Vote is closed. It's adopted. Prijaté. 9 za, proti, zdržali sa. Deviatka, kto je za, proti, zdržali sa. Hovoríme si deviatku. The vote is over. The vote is closed. Adopted. Prijaté. 70 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 71 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 5 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 77 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 11 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 79 za a 80 za, proti zdržali sa prijaté. Dvanásť za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté. 87 za, proti, zdržali sa prijaté. Overíme si 87. Otváram hlasovanie. Zatváram. Prijaté. 14, 88, 89, 93, 14 za, proti, zdržali sa, prijaté. 91 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Trán 15 za, proti, zdržali sa, prijaté. 92 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 93 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz o celom texte v znení pozmeňovacích návrhov, kto je za, áno, elektronicky opravuje sa, rečnička, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Now we have to vote on the mandate. A teraz budeme hlasovať o mandáte, o zahájení interinstitucionálneho rokovania. Znovu elektronicky môžete začať. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Nie je to úplne na potlesk, pretože je to 50 na 50, nie je to nejaká drvivá väčšina. Next one is, uh, it looks consistent. Madame Ayuso. Ďalší je dosť rozsiahli pani Ayuso ideme hlasovať o označovaní alkoholických nápojov. 151, kto je za. 159, kto je za. Musíme overiť tak. O, najprv si overíme elektronické hlasovanie. 159. Hneď prvý pozmeňovací návrh. It's closed. Zamietnuté. Dvojka 160, kto je za? Agri 12 prijaté. 161 za, proti. Zdržali sa zamietnuté. Trojka, Agri 13 a aj 14. Nie len tieto dva, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Agri 14 za, proti, zdržali sa, prijaté. 162 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 163 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 164 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Štyri za, proti, zdržali sa, prijaté. 165 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 166, 167, 8, 9 aj 170. Končí to tu. 1, 6, 7, 8. To je za tieto dva. Nikto proti? Zamietnuté. 167, 168 ste odhlasovali. 169 a 170 to je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Agri 16 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 171 za proti, zdržali sa, zamietnuté. 1, 7, 2, 3 a Agri 17, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Agri 18 za, proti, zdržali sa, prijaté. 1, 7, 4 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Agri 19 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 175 za, proti, zdržali sa, mm, zamietnutý. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. Angry 21 a Inta 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. 177 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kto to povedal? Nevieme síce čo vystúpenie bez mikrofónu. Elektronické overovanie, otváram hlasovanie. Might be, it might be that you are right. The vote is closed. Uzatváram hlasovanie, áno, možno máte pravdu, áno, vidíte. Ja by som chcela vedieť, kto sa tak mýlil. 178 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 179 za, proti, zdržali sa 179. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 180 za, proti, zdržali sa prijaté. 181 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 5. Agri 22 za, proti, zdržali sa prijaté. 182 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 183 a 4 za, proti, zdržali sa prijaté. Overíme si elektronicky 183 a 4. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 6 a Agri 23 za, proti, zdržali sa, prijaté. 1, 8, 5 a 6 za, proti, zdržali sa, overíme si. Otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie, prijaté. 186 Agri 24, 187 a Agri 24, kto je za, proti, zdržali sa. Nie je to jasné. 187 a Agri 24, jasne dvíhajte ruky. Kto je za, proti, zdržali sa. Radšej si to elektronicky overíme. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie prijaté. Package on sugar content. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. No. 1, 9, 1 za. Jedna, deväť, jeden za. Proti? Zdržali sa? zamietnuté 192 za, proti žali sa zamietnuté 194 za, proti žali sa zamietnuté 195 za, proti žali sa zamietnuté. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijaté. 222, 3, 4, 5, kto je za, <clears throat> proti. Zdržali sa, overíme si. Balíček 222, 3, 4, 5. 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 4, 2, 2, 5. Uzatváram, otváram hlasovanie, všetci hlasovali, uzatváram. zamietnuté. 221 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 226 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 227 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 228 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 229 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 230 za, proti, Zdržali sa prijaté. 2, 3, 1 za, proti. Zdržali sa. Agri 31 in favor. Against. abstention is adopted. 31 schválené. Agri e, osmičko pada. Agri 32 za, proti. Zdržali sa. Overíme si e, Agri 32. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Agri 33. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Poprosím vás jasnejšie hlasujte. 33 za, proti, zdržali sa. Príjma sa. Agri 34 za, proti, zdržali sa. Schválený. Blok 232, 233, INTA 9 i Agri 35 za, proti, zdržali sa schválení. 234 až 237, INTA 10. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Zamietnutí. 232 za, proti, zamietnuté. Agri 36 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 239 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 240 až 242 za, proti, zdržali sa, schválený. 242 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 243 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 244 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 245 za, proti, zdržali sa, eh, schválili sa, 247 za, proti, zdržali sa, schválené. 238 za, proti, zdržali sa, schválené. 249 za, proti, zdržali sa, schv- zamieta sa. 250 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 251 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 252 za. Proti. Zdržali sa. Zameta sa. 253 za. Proti. Zdržali sa. Zameta sa. 254 za. Proti. Zdržali sa. Zameta sa. 255 za. Proti. Zdržali sa. Zameta sa. 256 za. Proti. Zdržali sa. Zameta sa. 258 za, proti zdržali sa, zamieta sa. 257 za, proti zdržali sa, zamieta sa. 259 za, proti zdržali sa, zamieta sa. 267 za, proti zdržali sa, zamieta sa. 260 a 261 za, proti zdržali sa, Nevidela som ALDE 260 a 261. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Overíme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zemeta sa. 262 za, proti, zdržali sa, zemeta sa. 264 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 263 Agri 39 za, proti, zdržali sa, schválený. 268 za, proti, zdržali sa, schválený. 266 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh 11 za, proti, zdržali sa, schválený. 272, 76, 77 a 78 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 274 za, proti, overíme to. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 279 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromisný návrh 12 za, proti, zdržali sa, schválený. 283 za, proti, zamieta sa. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, schválený. 302 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 303 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 305, 304 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromisný návrh 3 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, schválený. 305 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 15 za, proti, zdržali sa, schválený. 51 za, proti, zdržali sa, schválený. 17, Inta 17 za, proti, zdržali sa, schválený. Agri 52 a Inta e, za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh 5 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh 9 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromisný návrh 6 za, proti, zdržali sa schválený. 312, Agri 56 za, proti, zdržali sa schválený. Agri 56 a Inta 22 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 314 a Agri 58 za, proti zdržali sa, schválený. 3, 13 schválený, 13 za, proti zdržali sa, schválený. 3.16 za, proti zdržali sa, zamietnutý. 3.17 za, proti zdržali sa, schválený. 320 za, proti zdržali sa, zamietnutý. 318 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 319 za, proti, zdržali sa, 221 za, proti, zamieta sa, 323 za, proti, zdržali sa, schválený. 323 za, proti, zdržali sa, schválený. 324 za, proti, zdržali sa, schválený. 325 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 326 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 327 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 14 a INTA 23 za, proti, zdržali sa, schválený. 328 a 329 za, proti, zdržali sa. Kto je proti? Schválený. 330 za, to odpadáva. návrh 15. Proti zdržali sa schválený. 336 za, proti zdržali sa zamietnutý. 337 za, proti zdržali sa zamietnutý. 338 za, proti zdržali sa zamietnutý. 339 za, proti zdržali sa zamietnutý. 340 za, proti 4, zamietnutý. 341 za, proti zdržali sa zamietnutý. 342 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Inta 25 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 16, 343, 343 a Inta 26 za, proti, zdržali sa, schválený. 17, 342, Inta 27 za, proti, zdržali sa, schválený. Inda 28 za proti zdržali sa zamet, schválený 19, 346, Inta 29 za proti zdržali sa schválený. Agri 61 za proti zdržali sa schválený. Intra 30 za proti zdržali sa. Preve, preveríme si to. Otváram hlasovanie. Inta 30. Končím hlasovanie. Je to tesné? Nie. Zamietnuté. 347 za, proti, zdržali sa, za, schválený. 348 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Agri 62 za, proti, zdržali sa. Kto je za Agri 62? Proti. Zdržali sa. Zameta sa. Inta 32. Pozmeňujú sa na 349. Kto je za? Proti. Zdržali sa schválení. 350 za, proti. Zdržali sa zamietnutí. Agri 63. Za. Proti. Zdržali sa schválení. 21. Inta 33 a 351. Za. Proti. Zdržali sa schválení. INTA 34, AGRI 64, za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 16, za, proti, zdržali sa, schválený. AGRI 66, za, proti, zdržali sa, schválený. 375, 357, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 358, za, proti, zdržali sa, schválený. Inta nie. Agri 66 za, proti, zdržali sa, schválený. 359 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 23, Inta 37. A. A to je všetko. Za, proti, zdržali sa, schválený. 360 za, proti, zdržali sa, zamietná zamietnutý. Inta 38 e, e, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromisný návrh 7 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný 17 za, proti, zdržali sa, schválený. 371 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 27 za, proti, zdržali sa, schválený. 372 odpadáva 373 za, proti zdržali sa zamietnutí. Agri 17 za, proti zdržali sa schválení. 374 za, proti zdržali sa zamietnutí. 375 za, proti zdržali sa zamietnutí. 373 za, proti zdržali sa zamietnutí. Kompromisné 8 za, proti zdržali sa schválení. 28 za, proti, zdržali sa schválení. 29 za, proti, zdržali sa schválení. 30 za, proti, zdržali sa schválení. Kompromisne 18 za, proti, zdržali sa schválení. 393 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 31 a Agri 74 za, proti, zdržali sa, schválený. 394 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 396 za, proti, zdržali sa, schválený. 397 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 397, e, eh, overíme si to. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 36 chcete tiež overiť? Dobre, overíme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 32. Kto je za? Proti. Zdržali sa schválení. Agri. Nie, to, to odpadáva. 401 za, proti, zemeta, zemeta sa. 402, 403 za, proti, zdržali sa, Zemeta sa. Musíme o tom všetkom hlasovať? 402 a 403 musíme si e, overiť. Otváram hlasovanie. Je tu veľký hluk, neviem sa sústrediť. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Ospravedlňujem sa. Výborne. No, o ostatných nebudeme hlasovať. Ďakujem, e, že ste e, mi to povedali. 405 za, proti 405. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Overíme si to. Nebolo to jednoznačné. Je to schválené. Otváram a končím hlasovanie. 404 za, Toto odpadáva. 33 za. Proti. Zdržali sa schválené. 406 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 407 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 409 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Agri 76. za, proti, zdržal sa prijaté. Agri 77 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 40 za, proti, zdržal sa prijaté. 411 za, proti, zdržal sa prijaté. Agri 78 za, proti, zdržal sa prijaté. Agri 79 za, proti, zdržal sa prijaté. Agri 80 prijaté. 4.12 za, proti, zdržal sa prijaté. 4.13 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 4.14 a 4.15 za, proti, zdržal sa prijaté. Technický kompromis, príloha 2. To je za, proti, zdržal sa prijaté. Strana 38. si e, návrh 4.18. To je za, proti, e, zdržal sa prijaté. 4,21 za, proti, zdržal sa, prijaté. 22 za, proti, zdržal sa, overujeme si 4, 22. To je prijaté. Dobre. Ideme na 4,23, ktoré za, proti, zdržal sa zamietnuté. Overíme si to. 4.23. Otváram hlasovanie. Ja končím hlasovanie. Zamietnuté. 4.24 za. Proti. Zdržal sa. Neviem. 4.24. Kto je za? Proti. Zdržal sa prijaté. 4,26 za, proti. Pán Dance robí takto, tak mi povedzte. 4,26 to je za. Ďakujem veľmi pekne, je to prijaté. 4,28 to je za. Proti, zdržal sa, prijaté. 4, 31, 32, 33. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. 37 za, proti, zdržal sa, prijaté. Toto odpada. Kompromis 19, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 41. časť, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Overíme sa, áno, 4.41. časť. Otváram hlasovanie. Ale je to EPP a SAD. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Agri 90, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 4,42, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 4,42? No dobre. Tak sa môžem znova opýtať, ak chcete. 4,42. Ale poriadne dvíhajte ruky. Nemám nič proti posmejúcemu návrhu. Každý hlasuje za. Dobre, tak je to prijaté. ospravedlňujem sa pánovi Piekovi, ale okrem vašej ruky sa nedvíhala žiadna iná. Ideme na kompromis 20. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. 4,48. Kto je za? Proti? Zdržal sa zamietnuté. 4,49 a Agri 96. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. 4,50 za? Proti? Overujeme si 450. Otváram hlasovanie. A teraz končím hlasovanie. A je to prijaté. 43. To je za, proti, zdržal sa prijaté. 454. Kto je za, proti, zdržal sa zamietnuté. 4,59 za, proti, zdržal sa, prijaté. 44 za, proti, zdržal sa, prijaté. 4,60 a 4,61. Kto je za? Proti, zdržal sa, prijaté. 4,62 a 4,63. Za, proti, zdržal sa, prijaté. 4,64 a 4,65 za, proti zdržal sa prijaté. 466 za, proti, zdržal sa prijaté. 467 za, proti, zdržal sa prijaté. 46 za, proti, zdržal sa prijaté. 49 za, proti, zdržal sa prijaté. 468 za, proti, zdržal sa prijaté. 58 za, proti, zdržal sa prijaté. 469 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 21 za, proti, zdržal sa, prijaté. 472 za, 472 za, za, proti, zdržal sa, overujeme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 22 za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. Pozrieme si návrh 59 za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 5, 16 za, proti, zdržal sa prijaté. Pozriem si návrh 70 za, proti, zdržal sa, prijaté. 5.17 za, proti, zdržal sa, prijaté. Agri 100 za, proti, zdržal sa, prijaté. 5.18 za, proti, zdržal sa, prijaté. 5.19 za, proti, zdržal sa, prijaté. 71 za, proti, zdržal sa, prijaté. Agri 101 za, proti, zdržal sa prijaté. 520 za, proti, zdržal sa prijaté. 75 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 76 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 77 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 78 za, proti zdržal sa zamietnuté. 79 za, proti zdržal sa zamietnuté. 80 za, proti zdržal sa zamietnuté. Chcete eh, hlasovať blokovo až do 88, balík pani Dona, no áno. Tak 81 po 88. Všetky skupiny môžu hlasovať unblock. Dobre, tak tento blok od 81 po 88, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Teraz to mám 96, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Agri 1 za, proti, zdržal sa, prijaté. 89, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 90 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 91 za, proti, zdržal sa prijaté. Potom tu máme 92 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 93 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 94 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 95 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 97 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 98 za, proti, zdržal sa Myslím si, že toto je prijaté, ale overme si 98. Otváram hlasovanie. A končím hlasovanie. A je to zamietnuté. Agri 2, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 99 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 100 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 108 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 109 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 101 za, proti, zdržal sa zamietnuté, Agri 3 za, proti, zdržal sa, overme si to, Agri 3, Agri 3, otváram hlasovanie a končím hlasovanie. A je to prijaté. 102 za, proti zdržal sa zamietnuté, 120 za, proti zdržal sa zamietnuté, 103 a 104 za, proti zdržal sa, overujeme, 103 a 104, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 105. Za, proti, zdržal sa. Zamietnuté. Navrhujem e, opäť blokové hlasovanie od 106 po 115, ak je to možné. Áno, ďakujem veľmi pekne. Kto je za, proti, zdržal sa. To nie je možné. Ja som sa pýtala, či je to možné o vašich hlasovacích zoznamoch a ľudia povedali, že áno. Vy ste povedali, nie, nepočula som vás dobre, tak ideme. Ak je niekto proti, musíme ísť e, po jednotlivých bodoch. Takže pán Pedičíny navrhol, aby sme išli bod za bodom 106, to je za, proti, zdržal sa. Zamietnuté 107 za, proti, zdržal sa, zamietnuté 110 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 111 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 112 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 113 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 114 in favor, against. 114 za, zdržal sa, zamietnuté. 115 za, proti, zdržal sa zamietnuté 117 a 118 a 119 je za, proti, zdržal sa zamietnuté 116 je za, proti, zdržal sa zamietnuté 121 za, proti, zdržal sa zamietnuté 122 za, proti, zdržal sa prijaté 123 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 124 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 125 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Kompromis 41, kto je za, proti, zdržal sa prijaté. Kompromis 42 za, proti, zdržal sa prijaté. 132, kto je za, proti, zdržal sa zamietnuté. 133, kto je za, proti, zdržal sa zamietnuté. Agri 6 a Inkta 3, kto je za, proti, zdržal sa prijaté. 135 Agri 7, kto je za, proti, zdržal sa prijaté. 137, kto je za, proti, zdržal sa zamietnuté. 138, kto je za, proti, zdržal sa zamietnuté. Inta 4, kto je za, proti. Zdržal sa prijaté. Agri 8 za. Prepačte. Toto odpadá. Takže ideme na Agri 10. Proti. Zdržal sa prijaté. 140 za zamietnuté 141 za, proti, <laughs> zdržal sa, zamietnuté 142 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 143 za, proti, zdržal sa prijaté, 144 za, proti. Overujeme 144, otváram hlasanie. A končím hlasovanie. A je to prijaté. Kompromis 14, to je za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 43 za, proti, zdržal sa prijaté 154 za, proti, zdržal sa zamietnuté 155 za, proti, zdržal sa zamietnuté 156 za, proti, zdržal sa zamietnuté 157 za, proti, zdržal sa. Zamietnuté 158 za, proti, <laughs> zdržal sa. Zamietnuté elektronické záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to prijaté. A blahoželám. We still have no, more than one. More, more, more. more. Ešte stále tu máme niečo. A opäť nejakých 7-8 hlasovaní. Dobre. Takže ďalší viacročný finančný rámec, príprava stanoviska parlamentu spravodajkňa pani Kontmaky. Kompromis 1 prijatý, kompromis 2 za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 16 za, proti, zdržal sa. Overujeme si 16. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Ak odhlasovali všetci. A je to prijaté. 17 za, proti, zdržal sa, prijaté. 18 za, proti, zdržal sa. Overujeme 18. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to prijaté 19 za, proti, zdržal sa prijaté 20 za, proti, zdržal sa prijaté. 26 za, proti, zdržal sa prijaté. 27 za, proti, zdržal sa prijaté. 28 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 31, kto je za, proti, zdržal sa zamietnuté. Ja neviem, overme si to. Overujeme 31. A je to ukončené a je to zamietnuté. 32, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 34 za, proti, zdržal sa, prijaté. 35 za, proti, zdržal sa, prijaté. 37 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 36 za, proti, zdržal sa, prijaté. 38 za, proti, zdržal sa, prijaté. 39 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 40 za, proti, zdržal sa za, zamietnuté. 41 až do 45 sú totožné, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 46 za, proti, zdržal sa, overujeme si 46 a hlasovanie je otvorené. A končím hlasovanie. A je to prijaté. 47 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 49 za, proti, zdržal sa, prijaté. Nie, je to naopak zamietnuté. Rečnička sa ospravedlňuje 50 za, proti, zamietnuté 53 za, proti, zdržal sa zamietnuté 51 za, proti, zdržal sa zamietnuté 52 za, proti, zdržal sa zamietnuté 54 za, proti, zdržal sa Overíme si 54. Prijaté. Ospravedlňujem sa. A vidím teraz, že je to prijaté 55 za, proti, zdržal sa zamietnuté 57 za, proti, zdržal sa prijaté, kompromis 3 za, proti, zdržal sa prijaté. 58. Áno, 58. Dobre. To už je vyriešené. 65 a 67 za, proti, zdržal sa prijaté. 66. 70, 74 a 75 za, proti, zdržal sa prijaté. Šesťdesiat osem za, proti, zdržal sa zamietnuté. 71 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa prijaté. 82 za, proti. A prepačte. Je to tá farba kompromis 5 za, e, prijaté. 82 za, proti, zdržal sa, prijaté. 83 za, proti, zdržal sa, prijaté. 85 za, proti, zdržal sa, prijaté. 86 za, proti, zdržal sa, prijaté. 87 za, ale v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržal sa zamietnuté. 88 za, proti, zdržal sa prijaté. 89 za, proti, zdržal sa prijaté. 90 za, proti, zdržal sa prijaté. 91 za, proti, zdržal sa prijaté. 92 za, proti, zdržal sa prijaté. 93 za, proti, zdržal sa prijaté. 94 za, proti, zdržal sa prijaté. A teraz э, záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to prijaté. Next. Next two. No, Ideme ďalej. Európska stratégia o kooperatívnych inteligentných dopravných jedna za, dvojka za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 2, za, proti, zdržali sa schválené. 3 za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté. 6 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté. 13 za, proti, zdržali sa prijaté. 14 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 15 za, proti, zdržali sa, prijaté. 16 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. 19 za, proti, zdržali sa, prijaté. 21 za,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 38 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 39 za, proti, zdržali sa prijaté. 40 za, proti, zdržali sa prijaté. 42 za, proti, zdržali sa prijaté. Štyridsaťtri za, 42, 42 uh, uh, sme už prijali. Dobre, 42 bolo prijaté, tak ideme na 43 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 45 za, proti, zdržali sa prijaté. 46 za, proti, zdržali sa prijaté. 48 za, proti, zdržali sa prijaté. Prijaté. Finálne hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Teraz ideme hlasovať o Európskom semestri pre koordináciu ekonomickej politiky ročná analýza rastu na rok 2001. Jednotka za, proti, zdržal sa schválené, dvojka za, proti zdržali sa schválené, trojka za, proti zdržal sa schválené, štvorka za, proti zdržali sa schválené, peťka za, proti zdržal sa schválené, šesť za, proti zdržali sa schválené, sedem v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa, overíme si. Od, od, overujeme druhú časť, otváram hlasovanie. And it is closed. Zatváram hlasovanie. Prijaté. 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. 10 za, proti, zdržali sa, overíme si. Overujeme desiatku. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijaté. 11. Dve časti. Prvá za, proti. Zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti. Zdržali sa prijaté. 12 za, proti. Zdržali sa prijaté. 13 v troch častiach. Prvá časť za, proti. Zdržali sa prijaté Druhá časť za, proti, žali sa prijaté. 3 za, proti, žali sa prijaté. 14 za, proti, zdržali sa zamietnuté 15 za, proti, zdržali sa zamietnuté 16 za, proti, zdržali sa zamietnuté 17 za, proti, zdržali sa zamietnuté 18 za, proti, zdržali sa prijaté 19 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 20 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ešte raz, dvoj, 20 eh, za, proti, je to úplne prijaté. 21 <laughs> za, proti, zdržali sa zamietnuté, 22 za, proti, zdržali sa. Overíme si 22. Tvárame elektronické hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 23 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 24 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 25 za, proti, zdržali sa, prijaté. A teraz finálne elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. A prijaté. Uzatváram hlasovanie. A je to prijaté. A teraz hlasujeme o absolutóriách. Najprv komisia. Jedna za, proti, zdržal sa, zamietnuté, dvojka za, proti, zdržal sa, zamietnuté zamietnuté, trojka za, proti zdržal sa zamie- schválené 4 za, proti zdržal sa zamietnuté, 5 za, pardon, áno, za, proti zdržali sa prijaté 6 za, proti zdržali sa zamietnuté 7 za, proti zdržali sa zamietnuté 8 za, proti zdržali sa zamietnuté 9 za, proti zdržali sa zamietnuté 10 za, proti, zdržali sa prijaté 11, ešte za, proti, zdržali sa zamietnuté. Finálne elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie a je to prijaté. A teraz ideme hlasovať o EMA. 1 zdržali sa zamietnuté. 2 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 3 za, proti, zdržali sa prijaté. 4 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 5 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 6 za, proti, zdržali sa prijaté, 7. Je tam ústny pozmeňovací návrh. Súhlasíte s ústnym pozmeňovacím návrhom? takže ideme o ňom hlasovať. 7 s ústnym, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 8 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 9 za, aj, aj tu je ústny pozmeňovací, súhlasíte s ním, alebo príjmate ho, áno, tak ideme o ňom hlasovať, aj s ústnym, za, proti, zdržali sa, Overíme si elektronicky deviatku. Uzatváram hlasovanie a je to zamietnuté. Teraz finálne hlasovanie. elektronicky. Zatváram hlasovanie, je to prijaté. EFSA, absolutorium číslo 1 za, proti, zdržali sa prijaté, 2 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 3 za, proti, zdržali, zdržali sa prijaté, 4 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 5 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 6 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. Zamietnuté. 10 za, Nehlasovali sme o osmičke? Aha, dobre. Takže osmičku ešte raz. Za. Úplne prijaté. 10 za. Proti. Overíme si desiatku. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté 9 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Finálne elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Je to prijaté. A teraz ideme na absolutórium ACDC. Jedna za, proti, zdržali sa. Jednotka za, proti, zdržali sa, overíme si. Otváram hlasovanie. Áno, je to prijaté 2 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 3 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 4 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 5 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 6 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A finálne elektronicky otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. EEA, absolutorium 1 za, proti, Overíme si. Zatvorené. Zamietnuté. 2 za. Proti. Zamietnuté. 3 za. Proti zdržali sa. Zamietnuté. 4 za. Proti zdržali sa. Zamietnuté. 5 za. Proti zdržali sa. Zamietnuté. 6 za. Proti zdržali sa prijaté. Finálne hlasovanie. Otváram hlasovanie. Je to uzavreté hlasovanie je to prijaté. A teraz absolutorium ECHA. 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Dva za, proti, zdržali sa prijaté. tri za, proti, mm, mm, zamietnuté. 4 za, proti, Zdržali sa. Overíme si. Štvorku. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 5 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 6 za, proti, zdržali sa. Prijaté. Finálne elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. A to je všetko. Mhm. Uzatváram hlasovanie a je to prijaté. A zdá sa teda, že sme sa dopracovali nakoniec hlasovania. Ďakujem za spoluprácu aj za pochopenie, ako viete, pani Bienkovská. Požiadali sme ju, aby odpovedala písomne na otázky a tým pádom sme vyčerpali dnešný program.